plodný a môže viesť k úspechu. A vďaka nemu budeme mať úspešný rozpočet na rok 2011. Ďakujem. Ďakujeme všetkým zúčastneným. Teraz e, sme uzavreli tento bod na našom programe a prejdeme k hodine otázok na komisiu. Ospravedlňujem sa už teraz hneď, že budeme mať e, menej času, ako sme plánovali, ale budeme musieť uzavrieť tento bod do 2030 uprednostníme prioritné otázky. E, začneme otázkou pána Paleckisa a potom pána Elwarda, pani McGuinness a potom otázky na pána Andora, pán, pána Pibalksa a pani Hedegardovú. Tu možno budeme mať možnosť a priestor iba na jednu otázku pre každého komisára. Prvá otázka je teda otázka číslo 16. Len čo bude pán komisár pripravený? Faktická poznámka, pán Mičel, nech sa páči. Moja poznámka je v tom zmysle, že otázky na komisiu mali začať o 19. hodine ehm, znamená to, že k mojej otázke na komisára pre rozvoj sa nedostaneme? šo, možno sa tam dostaneme, ale ja, keď som si zadal na predsednícku stoličku, už sme mali hodinové oneskorenie, teraz už máme oneskorenie hodinu a pol. Neskôr bola pol hodina, teraz už e, teda máme ešte stále to oneskorenie a budeme sa snažiť urobiť, e, čo bude v našich silách. Otázka pána Paleckisa. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Túto otázku preberám od komisára Oettingera. Toto je odpoveď e, verejná konzultácia, ktorá bola uverejnená na web stránke UIC in Europe. Sa vykonala medzi 31. E, marcom 31 majom 2008. Dozadme vtedy 508 e, odpovedí, takisto viacerí ďalší aktéry e, poslali rôzne e-maily, správy a tak ďalej a vo väčšine prípadov sa ukázalo, že vo veľkej väčšine prípadov, že e, Európania sú za záväznú európsku legislatívu, pokiaľ ide o istotu a teda aj právnu istotu na legislatívy. Táto správa bude uverejnená na web stránke Európskej komisie. Legislatívny návrh by vychádzal z kapitoly 3 zmluve o Euratome, ktorá sa týka zdravia a ochrany e, bezpečnosti. Cieľom je vytvoriť e, komunitárny ramec pre členské štáty, aby, e, e, aby mohli dobre nakladať e, Eh, už minutými eh, palivami a radioaktívnym odpadom, tak aby sme nezaťažovali eh, takýmito látkami naše budúce generácie. Technické diskusie ešte prebiehajú, ale ťažko povedať, aké environmentálne požiadavky by s tým boli spojené. Najďalej by členské štáty mali zodpovednosť za správovanie a nakladanie s takýmto radioaktívnym odpadom a vyhoratým palivom. Nech sa páči, pán Polecký, chcete mať dodatočnú otázku? Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem takisto za odpoveď, ale úprimne povedané, tá odpoveď nebola veľmi konkrétna. Myslím si, že by EÚ e, mala mať v tejto oblasti vyššie environmentálne požiadavky, náročnejšie požiadavky. Chcem sa spýtať jednu vec. Rozumiem, že komisár zodpovedný za túto oblasť tu e, dnes e, s nami nie je, ale chcem sa vás aj tak spýtať, na plány komisie, pokiaľ o financovanie týchto e, opatrení. Budeme mať primerané financie, primerané prostriedky, e, ktoré umožňujú prijatie takých e, opatrení, ktoré budú pre životné prostredie prospešné. Pani Tikal, pol minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pokiaľ ide nakladanie s radioaktívnym odpadom, a skladovanie takéhoto odpadu, to musí byť vykonávané pri najvyššej možnej bezpečnosti, preto je veľmi dôležité, aby bola kvalitná spolupráca medzi európskymi, národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi. Chcela by som poprosiť e, komisiu, aby mi povedala, aké, akú úlohu v tomto procese vidí pre e, práve tie miestne, lokálne orgány. Ďakujem, pán Chucht, e, tu zastupuje pána Oettingera, ale ak chcete na tieto otázky odpovedať, ak to dokážete, nech sa páči. Minimálne sa môžem pokúsiť nepovedať úplne hlúposti. Pokiaľ ide o tú prvú otázku, E, pána sa Financovanie, pokiaľ viem, bude otázka vnútroštátna, pretože zodpovednosť je naďalej e, na členských štátoch. Je to e, skôr taký právny rámec, ktorý Európska únia uplatní, zavedie a ja si myslím, že financovanie naďalej úlohou členských štátov, pokiaľ v tej legislatíve spoločne bude, pokiaľ nebude prijatý nejaký iný, iný nejaké iné rozhodnutie, pokiaľ ide o tie národné, alebo teda mestné orgány, pani poslanky, a to myslím už e, závisí od rozhodnutí jednotlivých členských štátov. Pokiaľ tieto kroky majú vykonávať e, miestne orgány, tak e, budú do toho zaangažované samozrejme, ale môže sa stať aj to, že v niektorom členskom štáte túto zodpovednosť, napríklad v oblasti stavebníctva, majú vnútroštátne národné orgány, nie miestne. Ale treba si počkať na tú konkrétnu legislatívu, my ju skoro navrhneme. Ďakujem. Ďalšia otázka, číslo 17 od pána Elwooda. Nech sa páči, pán komisár. Uh, um, Ďakujem pekne. Komisia uh, berie veľmi vážne túto otázku práce detí. V júni uh, organizácia ILO povedala, že okolo 200 miliónov detí chodí do práce napriek tomu, že E, že e, tých detí čoraz menej stále, je tu 200 miliónov detí viac, než by malo byť. Sú to deti, ktoré by mali chodiť skutočne do školy. Takisto je ale dôležité si uvedomiť, že iba približne 5% týchto detí pracuje e, v sektoroch, ktoré vyvážajú alebo sú orientované na export. Podľa údajov ILO väčšina z nich pracuje na farmách alebo teda pre, e, pre vlastné, e, vlastné použitie e, potravín alebo v iných oblastiach, ktoré nie sú určené, kde, kde výrobky nie sú určené na vývoz, či napríklad v domácnostiach. 14. júna rada prijala dokument, E, ktorý sa tejto téme e, venuje. Máme istý politický prístup, ktorý je v tom dokumente spomenutý, takže môžete to prečítať. A tieto naše aktivity e, spoločne prispievajú alebo môžu prispieť k tomu, aby sme najhoršie formy práce detí do roku 2016 ukončili a jedného dňa aj všetky formy. Viaceré podniky, malé stredné podniky podpísali schémy E, spoločenskej zodpovednosti firiem, na základe ktorých sa zaviazali, že e, nútená práca alebo práca detí nebude využívaná v ich e, výrobnom procese. Takisto malé stredné podniky môžu využívať viaceré súkromné schémy, ktoré zabezpečujú alebo garantujú trvalú udržateľnosť, ktoré fungujú v rámci EÚ. Na základe konkrétnych kritérií už E, takáto schéma môže vyžadovať to, aby e, nutená práca detí nebola využívaná e, pri príprave alebo výrobe tých výrobkov, ktoré sú do tej schémy začlenené. Pán Aylwood, 30 sekúnd, potom pán Rubich, potom 5 komisár. Ďakujem pekne. Pán komisár, aktivisti v oblasti práce detí dlhodobo žiadajú to, aby táto otázka bola zaangažovaná alebo začlenená do všetkých ostatných politik, aby to nebolo vnímané ako nejaká samostatná otázka, ako je tomu teraz. Čo e, v prospech tohto kroku robí komisia? Máte nejakú politiku, ktorá je k dispozícii, ktorá e, takisto pracuje na tom, aby tieto deti boli e, začlenené do vzdelávacieho systému? Teraz pán Rubich. Vážený pán komisár, moja otázka sa týka toho, či pri rokovaniach VTO tiež môžete e, spustiť diskusiu o tom, aby sa zaviedli akési označovania tovarov v medzinárodnom obchode, najmä na úrovni malých a stredných podnikov, tak aby spotrebiteľ v Európe mal istotu od takéto registrovanej organizácie, že tieto výrobky sú vyrobené bez využitia práce detí. Myslím si, že toto by bolo dobrovoľné opatrenie, ktoré by mohlo veľmi efektívne a rýchlo pomôcť. Ďakujeme pekne, pán komisár. Uh, e, čo sa týka doplnkovej otázky pána Aylwarda, tu by som mohol doplniť, e, že dodržiavanie dohovoru Medzinárodnej organizácie práce, kde sa spomínajú základné pravidlá práce, sú súčasťou politiky Európskej únie, či už je to v rámci unilaterálnych um, dohôd na úrovni GSP+, alebo na iných úrovniach. Tu sú podmienky, ktoré sa týkajú e, najnižšieho veku a iných e, foriem e, využívania detskej práce. Čo sa týka porušovania týchto pravidiel, to sledujú viacej medzinárodné organizácie. A ďalej sa vypracovajú nezávislé revízie, ktorých produktom sú správy, výročné správy a iné dokumenty. Našou politikou nie je napríklad čo sa týka obchodných preferencií, um, tieto nechceme stiahovať. Isté, že môžeme sa uberať aj takýmto smerom, ale domnievame sa, že vzhľadom na to, že tu ide iba o veľmi malé percento detí, ktoré e, pracujú vo firmách, ktoré sú zamerané na export, mali by sme konať skôr preventívne a mali by sme mať napríklad e, programy, a už máme niekoľko takýchto programov e, s viacerými krajinami, ako napríklad s Indiou, na základe ktorých E, sa staráme o tieto deti a snažíme sa o to, aby mali prístup k vzdelávaniu. Čo sa týka doplnkovej otázky e, o malých a stredných podnikoch, áno, takéto programy na dobrovoľnej úrovni by mohli pomôcť e, veľmi výrazne, ale ako čo som už v úvode uviedol, zaznamenali sme, že mnoho malých a stredných podnikov je ochotných podielať sa na takýchto programoch, kde práca detí nesmie byť súčasťou dodávateľského reťazca teda už sú v praxi takéto programy. Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz prejdeme k otázke 18. Pani McGuinness. E, nech sa páči, pán komisár. Thank you, uh, President. Ja ďakujem, pán predsedajúci. Oznámenie z 30. júna o prehlbení koordinácie hospodárskej politiky e, s cieľom vytvárania pracovných miest nadvezuje na oznámenie z 12. mája a poskytuje konkrétne nástroje na prehlbenie politickej koordinácie. Navrhujeme efektívnejší dohľad a rámec, ktorý bude vylepšovať fiskálny dohľad, ďalej zlepšený dohľad nad hospodárskou nerovnováhou a nad možnými nezrovnalostiami v koordinácii hospodárskych politík v týchto návrhoch e, e, sú dobré odozvy, vytvorili sa pracovné skupiny e, v parlamente a tiež médiá zareagovali pozitívne. Závery Európskej rady z 17. júla poskytli podporu našim návrhom a podporujú nás v tom, aby sme naďalej sa snažili uskutočniť tieto pravidlá zlepšenej koordinácie svorskej politiky čo najskôr. Komisia sa bude venovať konkrétnym právnym návrhom v priebehu tohto mesiaca Spoliehame sa na podporu Európskeho parlamentu a rady v tom, že nám pomôžu implementovať tieto návrhy čo najskôr. Čo sa týka legislatívneho návrhu, v jeho súčasti navrhujeme celý rad nových sankcií, akékoľvek neschopnosť dodržiavania paktu stability a rastu, ďalej nedodržovanie fiskálnych pravidiel, e, ktoré sú súčasťou našich návrhov, budú viesť k následným opatreniam. Budeme sa tomu venovať tiež na úrovni pracovných skupín. Ako sa uvádza v oznámení z 30. júna, v prvom štádiu navrhneme nový systém sankcií vo výške na úrovni 16 členských štátov na základe článku 1.6a a pardon, 136 e, v súvislosti so paktom stability a rastu a ďalej sa budeme venovať e, opatreniam na úrovni dohľadu to bude mať za následok zvýšenie nezávislosti a väčšie právomoci na úrovni dohľadu. Sankcie budú doplňať tie, ktoré už existujú na základe paktu stability a rastu tak, aby sme dokázali zasiahnuť už v skoršom štádiu a aby sa automaticky dodržiavali vyššie pravidla. E, tie členské štáty, ktoré sa pridali až v druhom štádiu, tu sa zavedie možnosť navýšenia rozpočtových prostriedkov z Európskeho rozpočtu. Toto sa bude presúvať aj z politiky kohezie, z polnoskôrskej politiky a z fondov pre rybolov. Čo sa týka cieľov na využitie rozpočtu ako doplnkového nástroja na zlepšenie stimulov, e, toto sa budeme snažiť urobiť v súlade s Paktom stability a rastu. Ďakujeme pekne. Pani McGuinness a potom pani Harkin. Nech sa páči najskôr pani McGuinness na pol minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem, pán komisár, za dosť širokú odpoveď. Ja som si prečítala všetky tieto podrobnosti v oznáme. Moja otázka však bola podrobnejšia, pretože občania vedia o tejto možnosti sankcií. Ako môžete potrestať členské štáty a ich vlády bez toho, aby ste trestali ich občanov? Myslím si, že o to tu ide. To je tá podstata mojej otázky, keď pozastavíte peniaze z rozpočtu, do členských štátov. Otázka znie, kto bude trpieť v dôsledku tohto rozhodnutia. Je potrebné toto objasniť a to ešte dnes večer v tejto snemovni. Ďakujeme pekne, pani Harkin. E, pán komisár, súhlasím, že je potrebné zavádzať pravidlá, keď sme súčasťou jednotnej meny, ale pak stability a rastu sa zavádzala v iných časoch a teraz sme boli svedkami globálneho kolapsu, ak, aj keď niektoré krajiny sa spamätávajú lepšie. Niektoré krajiny, ako napríklad Írsko, ešte stále sú v ťažkej situácii. Všetci e, však sme svedkami iba byča a e, nie cukru, ako povedala kolegyňa McGuinness. Toto bude mať priamy dopad na občanov a nedomnievam sa, že toto je správny postup, aby komisia postupovala, keď niektoré krajiny ešte stále čelia hospodárskému kolapsu. Ďakujeme pekne, pán komisár. Ak by ste zareagovali, prosím. Áno, isté, že môžem zareagovať. Mm, myslím si, že toto je dôležitá, ale dosť technická otázka. V prípade viacročných programov e, rozpočtové záväzky nebudú mať priamy dopad e, vo forme platieb. Budú to prepojené rozpočtové prostriedky e, po obdobie zhruba dvoch rokov. To by malo chrániť predchádzajúce a prebiehajúce programy, ďalej viacročné programy a poskytnú príslušným černým štá- členským štátom priestor, aby prijali opatrenia v súlade s odporúčaniami Rady tieto peniaze budú predmetom prehodnotenia na úrovni rozpočtu, len čo členské štáty splnia odporúčania rady. Ak dôjde k zrušeniu platie, bude to iba v prípade, ak členské štáty nesplnia odporúčania rady. Okrem toho v súlade s oznámením z roku z 30. júna nové odporúčania by mali predy situácii, kde zníženie e, financovania z Európskej únie e, bude viesť k zníženiu príjmov plnospodárov a rybárov. E, príslušné odseky v, na strane výdavkov bude komisia veľmi pozorne sledovať. Ďakujeme pekne, pán komisár, za to, že ste boli tak stručný a presný. A teraz prejdeme k otázkam na pána komisára Andora, len čo bude pripravený. A začneme najskôr otázkou číslo 19. Otázku položila pani Blinkevičute. Ako som už povedala, kolegovia, e, sme skutočne pod e, veľmi výrazným časovým tlakom. Snažím sa prebrať čo najskôr otázok, čo najviac otázok, preto sa spolieham na to, že budete čo najstručnejší. Nech sa páči, teraz na otázku 19 odpovie komisár Andor. Pán predseda, Pán predsedajúci, ctení členovia, posledné 10 ročie boli sme svedkomi viacerých reform penzijných systémov, dochodkových systémov a tie pokračujú vo viacerých členských štátov. Komisia ich vyhodnocuje a pozera sa aj na dopady týchto národných reforiem. A, a snaží sa dosiahnuť také e, modely, ktoré budú transparentné a dobré. E, posledné systémy výbor pre v rámci týchto analýz sa sústredíme na jednotlivé reformy a snažíme sa zohľadniť aj situáciu, ktorú tu máme, to znamená krízu a nezamestnanosť, nižší rast, rýchlejšie starnutie populácie a zlú fiskálnu situáciu. Rada prijala predbežnú správu a, a finálna správa, kde budú prijaté jednotlivé profily členských štátov na konci roka. Komisia takisto pracuje s členskými štátmi na viacerých bodoch, ktoré sa týkajú penzijných reforiem, dochodkových reforiem. Napríklad e, výročné správy obsahujú odporúčania, ktoré sú zamerané na jednotlivé členské štáty, opatrenia a tieto majú viesť k udržateľným dôchodkom a spolupracuje sa s spolu s komisiou e, na príprave viacerých indikátorov. Tieto sa budú využívať aj v rámci stratégie 2020, aby sa hodnotila adekvátnosť a udržateľnosť ochrany členských štátov a ich dôchodkových systémov. Dôchodková reforma musí byť založená na riešeniach, ktoré budú ochraňovať adekvátnosť a udržateľnosť dôchodkov a ktoré nebudú vykonávané na úkor starších a sociálne zraniteľných v týchto politických odporúčaniach prezident, predseda Barazo povedal, že musíme zabezpečiť a ustiť, aby eh, dôchodky eh, Mm, splňali svoju vlastnú úlohu, to znamená podporovali tých, ktorí sú najviac zraniteľne adekvátne. Dôchodky znamená, že starší ľudia nebudú ohrození chudobou a že môžu udržať svoj štandard životnej úrovne aj v období dôchodcovského veku. Hoci je tu tlak na penzíne e, systémy a sú tu veľké dane e, a členské štáty musia zvážiť úlohu že viacelo, viac, viac ľudí pracuje dlhšie, aby si zabezpečilo udržateľné a lepšie dôchodky. Komisia vždy zvýznamňovala, že je to dôležité, ale nebude to dostačujúce. Pracovníci musia mať príležitosť pracovať dlhšie a niektorí aj viac, aby mali nárok na lepšie dôchodky. To znamená, že musíme bojovať proti diskriminácii starších ľudí, otvoriť nové pracovné príležitosti pre týchto ľudí, e, dávať k dispozícii školenia a adaptovať ich na pracovné podmienky a zabezpečiť, že e, sa zlepšia aj podmienky zdravia a bezpečnosti pri práci. Európska stratégia 2020 e, dáva takýto rámec. Uvedomujeme si, že e, je to ťažká situácia. V rámci tohto programu e, sa snažíme vziať do úvahy všetky rizika. To komisia otvorila e, debatu na úrovni celej Európskej únie, ako by sa mali dôchodkové systémy zlepšovať, aby sa zabezpečilo, že naše dôchodky budú adekvátne, udržateľné a bezpečné. Zelená kniha neodporuje skutočnosti, že e, design alebo ako budú vyzerať dôchodkové systémy závisí od jednotlivých členských štátov. Európska únia môže urobiť iba pridanú hodnotu. A otázka je, ako môže Európska únia pomôcť členským štátom, aby urobili dôchodky adekvátne pre dôchodcov v jednotlivých štátoch. Táto zelená kniha je možnosťou, aby sa v nej vyjadrili všetci, ktorí majú záujem zlepšiť túto situáciu. To znamená, e, zamestnávateľia, ako aj zamestnanci. E, dôchodky musia rešpektovať e, princípy subsidiarity. Ďakujem. Pani Blinkovičiute, vy sa ešte môžete spýtať otázku, ale iné otázky už nedovolím. Takže nech sa páči. E, Ďakujem za odpoveď. Ja som sa ale chcela dopočuť e, od vás, dozvedieť od vás, aké konkrétne opatrenia komisia príjme, pokiaľ ide o zamestnávanie e, starších e, ľudí, pretože tá zelená kniha, ktorú by ste spomenuli, tam je napísané, že treba posunúť najskôr vek odchodu do dôchodku v EU kvôli demokratickej situácii, ale nie sú tam spomenuté konkrétne opatrenia, ktoré sa týkajú starších ľudí. E, bez takýchto opatrení e, vlastne by takéto niečo bolo škodlivé. Nech sa páči, pán komisár. Poprosím vás veľmi stručne. Jeden z hlavných e, nejakých dôsledkov tejto práce, pokiaľ ide o dôchodkov tohto, tejto zelenej knihy bude vlastne Európsky rok aktívneho starnutia v roku 2012. E, budeme e, dovtedy pracovať aj na demografických otázkach a chceli by sme, aby tento Európsky rok aktívneho starnutia podporoval možnosti e, zamestnávania starších ľudí v kombinácii s tým, že sa pozrieme na to, čo sa dá spraviť preto, aby sme podporovali schémy, vytvárali schémy celoživotného vzdelávania a chránili aj zdravie našich občanov, pretože to všetko sú veci, ktoré ovplyvňujú schopnosť e, zamestnať sa tejto vekovej skupiny. Ďakujem. Pán Papa Nikola, otázka číslo 20. Povedal som maximálne dve otázky, takže pána Krovlio poprosím, aby si e, pripravil dodatočnú otázku k otázke pána Papa Nikolu, teda číslo 20. Takže pán komisár, váš odpoveď na otázku papa, pána Papa Nikolu, pokiaľ ide o dopad e, mladých ľudí Mm, na zamestnávanie. Vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o memorandum eh, o porozumení, ktorú, mm, ktorý, ktoré eh, podpísal Medzinárodný menový fond Európska centrálna banka a grecká vláda, tam je napísané, že Európska, teda grecká, eh, grecká vláda príjme o, o, legislatívu v oblasti o, Eh, minimálnych nejakých prahov pre zamestnávanie mladých ľudí. Týka sa to práve skupín, ktoré, ktoré čas, mm, ťažko dos, mm, majú dôstojnú situáciu na trhu práce. Platí to v mnohých krajinách Európskej únie. Hlavný argument, pokiaľ ide o zavedenie minimálnej práce, eh, to je e, vlastne, aby to bol nástroj proti chudobe, pokiaľ minimálne mzdy sú ale príliš vysoké, znamená to, že ľudia sa nedostanú na trh práce a tým pádom nezamestnanosť je vysoká. E, vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí v Grécku napríklad je e, dôkazom toho, ako ťažko sa dostávajú na trh práce. Národné číslo pre ľudí zamestnaných vo veku 18 až 29 bolo 13%, pričom v Európskej únii je to okolo 19% a toto, toto číslo pravdepodobne ďalej e, porastie v tomto roku aj budúcom. Dlhodobé čísla nezamestnanosti sú v Grécku takisto veľmi vysoké, čo len zdôrazňuje alebo uh, hovorí o tom, ako veľmi ťažké je pre ľudí, ktorí sú nezamestnaní, dostať sa naspäť na trh práce. Uh, sú tu návrhy um, nejakých núzových riešení uh, takýchto kritických situácií, pričom boli by to opatrenia, ktoré sa venujú najmä ľuďom, ktorí sa ťažko dostavujú na trh práce, ako napríklad mladí ľudia alebo dlhodobo nezamestnaní. Kvalita e, práce e, je naďalej pre Európsku úniu veľmi e, dôležitá. Ako som už povedal, komisia vždy hovorí o viacerých opatreniach, ktoré by sa týkali fragmentácie trhu práce a snaží sa poskytnúť primárnu e, podporu práve takýmto ohrozeným e, skupinám, podporu takisto aj koheziu. Sú to opatrenia, ktoré aj Európske kohezné fondy podporujú, konkrétne Európsky sociálny fond. V Grécku finan, e, Európsky sociálny fond financuje viaceré opatrenia, ktoré podporujú prístup na trh práce, najmä pre mladých ženy a dlhodobo nezamestnaných je to e, naozaj viacero opatrení, napríklad personalizované služby pre nezamestnaných, e, práce alebo teda programy stáži pre nezamestnaných, programy e, získavania nových zručností alebo zvyšovania schopností zamestnať sa. Tých príkladov je viacej. Zároveň chceme, aby Grécko zvyšilo aj svoju mieru absorpcie financí zo štrukturálnych fondov. To sú zdroje, ktoré idú do investičných a rozvojových a výskumných projektov. Nech sa páči, 30 sekúnd pán Papa Nikola, takisto pán Kravli a potom 2 minúty na reakciu e, pána komisára. Ďalšie otázky nebudú možné. Pán Papa Nikola, nech sa páči. Ďakujem pekne. Najskôr e, ďakujem pekne, pán komisár, za vašu odpoveď, ale neviem, či to, čo sa uvádza v tomto memorande, naozaj z pohľadu komisie alebo z gréckej vlády, či to pochádza od nich, alebo či je to iba nejaký výplod fantázie. Od, do roku 2012 máme e, tento štatút minimálnej mzdy a to platí najmä pre 21 až 25 ročných. Potom chcete e, presadzovať cieľe na Európskej únii na úrovni Európskej únie budú nejaké úrovne minimálnej mzdy aj neskôr pre neskôršie vekové skupiny. Teraz pán Kroli, ďakujem pekne, ďakujem pánovi komisárovi, pretože nové výzvy, ktorým čelia najmä mladí ľudia v pri vzdelávaniu a novým zamestnaniam, to si vyžaduje nové iniciatívy, aby sme takto zacielili e, tieto špecifické skupiny. A jedna vec, ktorá sa vôbec neobjavuje v návrhu komisie, je využívanie internetu a nových sociálnych sietí na to, aby sa ľudia mohli vďaka týmto novým možnostiam uchádzať o pracovné miesta. Plánujete nejaké iné konkrétne iniciatívy e, bez hľadom na tieto nové možnosti? Ďakujem pekne. Pán komisár, teraz dve minúty. Oh, sorry. Prepačte. E, takže e, vyjadrím sa k príhovoru, ktorý sme počuli ráno zo strany predsedu, kde hovoril eh, o mobilite v rámci Európskej únie, eh, ktorá sa má zlepšiť, predovšetkým v prospech mladých ľudí. Máme eh, celé paletu schéma, schéma programov a tieto sa budú sústrediť nielen na mobilitu, ale na viacero iniciatív, ktoré majú zlepšiť možnosti zamestnania mladých ľudí nielen v Grécku, ale samozrejme aj Grécku bude z toho profitovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Crowley. Áno, na vašu, odpoveď, na vašu otázku dostanete odpoveď písomnou podobe. Pán Gala nie je na mieste, takže prejdeme k otázke od pána Michela. Je to otázka číslo 23, ktorá sa týka uh, samitu o rozvojových cieľoch tisícročia. A ak máme eh, odpoveď pripravenú, táto odpoveď už sa týka pána Pivalksa, takže môžeme si vypočuť odpoveď. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, už máme iba 5 rokov, aby sme dosiahli e, mileniové ciele, aby sme dosiahli tú hranicu 2015. Komisia je presvedčená, že tieto ciele sa dajú dosiahnuť. Čl- e, medzinárodná komunita sa drží záväzkov, ktoré si urobila, snaží sa implementovať politiky a vo svojich konkrétnych e, činoch. Viacero rozvojových krajín urobilo pokrok smerom k dosiahnutiu týchto cieľov a niektorým sa podarilo ich aj dosiahnuť, ale niektoré iné krajiny môžu mať ťažkosti. Spojené, Spojené národy a plenárne zhromaženie v roku 2010 vytvorilo určitú výzvu, ale komisia sa nesústredí iba na potvrdenie tých záväzkov, ktoré boli urobené v roku 2000, ale sústredí sa aj na výsledky, ktoré budú orientované na konkrétne kroky a ktoré budú na obdobie ďalších 5 rokov a pomôžu dosiahnuť cieľe do roku 2015. Dosiahnutie týchto cieľov je predovšetkým zodpovednosťou každej krajiny, ktoré sa to týka predovšetkým pokiaľ ide o medzinárodnú podporu a asistenciu. Európska únia je jedným z najväčších donorov a je eh, hlavným vodcom, ktorý sa ktorý sa s ostatnými partnermi snaží dosiahnuť tento cieľ. Členské štáty sa eh, zaviazali dosiahnuť určité politiky, ktoré by mali byť implementované od teraz do roku 2015. Tieto predstavujú spoločné stanovisko vo vzťahu tohto samitu OSN a potvrdzujú e, Euró- záväzok Európskej únie podporiť tieto, toto úsilie. Do roku 2015 Európska rada a jej závery z, tohto, roku, z júna tohto roku e, podporuje tieto ciele a E, členské štáty e, súhlasili, že budú podporovať tieto ciele za asistencie rady. Dopady týchto akcií e, budú sa monitorovať od strany komisie každé, každý rok. Summit EU a záväzky, ktoré z toho vznikajú, sa zaviazali podporiť pokrok v tejto oblasti. Pán Mečel, máte slovo. Ďakujem pekne pánovi komisárovi za slovo. V týchto e, ťažkých časoch pán komisár bude so mnou súhlasiť, že je dôležité komunikovať, sprostredkovať informácie našim občanom, čo je úspešnosť v rámci e, toho rozpočtu, ktorý máme, aby sme e, získali ich podporu a či bude súhlasiť, že či hrubý národný dôchodok môže ísť smerom nadol, alebo či sa to môže vyjadriť nejakým percentuálnym číslom. Zvi- Bude o tom komisár hovoriť aj v New Yorku. Pán komisár, nech sa páči. Verejná podpora je samozrejme veľmi dôležitá. To sa hovorí a samozrejme aj transparentnosť celej tejto finančnej pomoci je dôležitá, čiže komisia je zainteresovaná do viacerých projektov, napríklad kde sa snažíme e, sprostredkovať informácie ohľadne toho, čo sa nám podarilo dosiahnuť. E, pokiaľ ide o hrubý národný dôchodok, e, ide samozrejme dole, v niektorých krajinách bude nižší, ale ešte stále sme zhruba na tej úrovni 0,7%, takže musíme pracovať sme na úrovni 0,4 a musíme pracovať veľmi na to, aby sme dosiahli úroveň 0,7 Nepodarí sa nám to možno dosiahnuť v absolútnych číslach, pretože sme pod tým, čo, za čo sme sa, k čomu sme sa zaviazali. A naša dôveryhodnosť závisí od úrovne záväzku a toho, ako sa nám podarí dostať týmto záväzkom. Ďakujem pekne. Pán Galaha už teraz prišiel. Pán komisár, eh, vyjadrili by ste sa aj k otázke 22 pokiaľ ide o nadchádzajúci summit EU a Afriky. Áno, je to otázka číslo 22 od pána Gallaghera. Poprosím o chvíľku strpenia. Politické e, otázky ktoré sa, ktorým sa bude venovať summit EU a Afriky, sa pripravujú za spolupráce s ostatnými inštitúciami EÚ v súlade e, s e, stanoviskami Európskej, e, Lisabonskej zmluvy. Európsko-africká stratégia bude zohrávať kľúčovú úlohu v rámci tohto nastávajúceho samitu. Európska komisia ostáva že tretí summit EU a Afriky, ktorý sa bude konať koncom novembra 2010 v Libii, e, bude definovať konkrétne ciele a rozmer technickej e, spolupráce medzi Európskou úniou a Afrikou e, v budúcnosti. Predovšetkým summit by mal rozhodnúť o charaktere novej spoločnej stratégii EU a Afriky pre roky 2012 2013. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že Lisabonský summit v roku 2007 bol dôležitý, pokiaľ ide o aktualizácie vzťahov medzi EÚ a Afrikou, ktoré sú založené na partnerstve, e, rovnakom partnerstve. Pôjde tu predovšetkým o konkrétne kroky a konkrétne výsledky. Pokiaľ ide e, detaily, konkrétne detaily, komisia by chcela sa venovať následovným otázkam Predovšetkým ide o investície a vytvorenie pracovných príležitostí. To je dôležité tak pre Európsku úniu, ako aj pre Európu. A budeme hovoriť o tom, ako umožniť ekonomický hospodársky rast v takých oblastiach ako energetika, privátny súkromný sektor, obchod, ale aj v poľnohospodárstve a v potravinovej bezpečnosti, ochrana životného prostredia, kde sa budeme predovšetkým sústrediť na klimatické zmeny a ochranu biodiverzity. Takisto dôležitou otázkou je bezpečnosť a mier. E, týka sa to viacerých krízových e, regiónov, kde sa a boju proti pirátstvu a, národ, a nelegálnym e, a terorizmu. Komisia očakáva, že predstavitelia EÚ a Afriky prídu s konkrétnymi návrhmi aby to bolo v prospech všetkých zúčastnených strán, tak v EU ako aj v Afrike. Hlavy štátov, predstavitelia štátov e, budú rokovať takisto aj s občianskou spoločnosťou a e, privát, súkromným sektorom. zúčastnené strany budú zahrňať takisto aj univerzity, aj miestnú správu. Tak ako aj v minulom, pri minulom samite bude to kulminovať celé prijatím spoločného vyhlásenia, ktoré bude podpísané hlavami štátov. Ďakujem pekne, pán Galenár, Máte pol minúty. Chcel by som sa poďakovať komisárovi za to, že mi uľahčil to, čo chcem povedať. Som veľmi rád, že som počul od komisára o tomto samite e, otázky, ktorým sa tu bude venovať, e, tak ako raz, nové pracovné miesta, energia, životné prostredia, mier a bezpečnosť. Myslím si, že to je všetko dôležité a je dôležité, aby sme tu mali konkrétne výsledky. Je to príležitosť pre mňa, aby som vás požiadal, pán komisár, aby ste využili vaše uh, váš úrad, aby ste urobili pokrok, aby ste e, dostali od všetkých členských štátov e, mandát na to, že treba. Pán Galagar, musím vás prerušiť. Pán komisár, v stručnosti, e, mojou prácou je pod povzbudiť členské štáty, aby podporovali rozvojovú pomoc a som zaviazaný tomuto cieľu. E, musíme byť pyšní na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Sme jedným z najväčším poskytovateľom pomoci a bolo by oveľa väčšia nestabilita v svete, keby sme nepodporovali. Myslím si, že naša podpora a naša rozvojová pomoc má svoju váhu a tak to bolo aj spomenuté v tomto auditoriu. Ako som povedal na úvode tohto stretnutia, budeme mať dve otázky k každej téme. Takže odpovede na ostatné otázky z časových dôvodov budú písomné odpovede a teraz sa dostávame k otázkám na pani Hedegardovú. Prvá otázka e, pochádza od pani Tika, je to otázka číslo 26 ale poprosím skutočne veľmi stručne všetkých kolegov. Pani Hedekár, máte slovo. Ďakujem pekne. V roku 2007 2006 a 2007 komisia urobila hodnotenie e, suchu, sucha v Európskej únie. Následne komisia urobila viacero politických návrhov, aby e, zabezpečila e, vodné zdroje, e, predovšetkým v oblastiach, kde je sucho. Sedem politických možností bolo identifikovaných konkrétne, pokiaľ ide o nedostatok vody a sucho financovanie vodných zdrojov, rizikový manažment, zabezpečenie infraštruktúry, dodávok vody, e, podpora technológií e, e, súvisiacich s dodávkami vody a zlepšenie informácií a zberu dát. To boli, týchto, to boli tieto hlavné údaje. Na základe informácií z členských štátov a vlastného výskumu komisia pripravila e, každoročné hodnotiace správy, ktoré hodnotia splňanie týchto politík v rámci Európskej únie. Komisia takisto implementuje bielu knihu, ktorá sa týka e, klimatických zmien a takisto aj vyhlásanie pokiaľ ide o kľúčové politiky v rámci Európskej únie. Ďalej komisia zamýšľa do roku 2012 e, vytvoriť e, určitý základný znak pre e, vodné zdroje a by sa identifikovali regióny, kde je problém s dodávkami vody. Aby sme pripravili takúto správu, komisia začala viacero aktivít, ako aj pilotný projekt, aby zastavila dezertifikáciu v Európe a je tu takisto štúdia, ktorá sa týka týchto opatrení. Sucho a dezertifikácia e, sa takisto spomínajú, alebo na ne sú zamerané opatrenia, ktoré, zahr- ktoré sú zahrnuté v spoločnej e, polnospodárskej politike. Ďakujem. Pani Tikau, máte pol minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážna pani komisárka. Boj proti klimatickým zmenám je prioritou pre Európsku úniu vplyvy klimatických zmien sú čoraz e, zreteľnejšie a preto by som e, sa rada opýtala na to, čo komisia urobí tak, aby rozpočet EÚ zohľadňoval túto prioritu a ako chcete využiť strednodobú revíziu a nový finančný, viacročný finančný rámec, aby ste splnili tieto cieľe. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Ďakujem jeden z nápadov, ktorý e, sme zvažovali. Myslím si, že som to spomenula už vo svojom vypočutí v januári, že sa budeme snažiť poňať e, ten nový finančný výhľad tak, aby sme preverovali projekty, či sú prínosné z hľadiska boja proti klimatickým zmenám, ak sú to projekty e, v oblasti stavebníctva, infraštruktúry, či bude praktické, aby už vo fáze výstavby sme zohľadnili tie poznatky, ktoré máme k dispozícii o tom, ako dôjde k zvýšeniu hladiny vody a ako to bude súvisieť s dopadmi klimatických zmien. Teda jedno, jedna z našich priorít, aby sme takto preverovali nové projekty a využívanie našich prostriedkov, tak by sme finančne podporovali iba tie projekty, ktoré už v procese schvaľovania, financovania, o ktorých už budeme vedieť, že zohľadňujú všetky poznatky a požiadavky platné pre danú oblasť. Oblasť to je jeden, jeden príklad. Right, now we come to the joint question. Teraz prejdeme k otázkam 27 a 28 pána Florenca a pána Rodrigueza. Nech sa páči, pani komisárka. Thank you. I think... Ďakujem. Budem sa snažiť odpovedať obe otázky pretože tu ide o stratégiu pred samitom v Cancúne. Iste tí z vás, ktorí ste tu, viete, že ciele EÚ v oblasti klimatických zmien e, cieľom je rozsiahla a záväzná zmluva, ktorá nám umožní znížiť náraz priemernej teploty e, pod 2 stupne. Je potrebné dosiahnuť takúto dohodu čo najskôr. E, snažili sme to už v Kodani, ešte stále sa snažíme. Európska únia je pripravená dosiahnuť dohodu v Cancúne v novembri a decembri. Musíme však uznať, že opäť raz ostatní hráči nebudú pravdepodobne ochotní. Ja som to už spomenula minulý týždeň na úrovni ministrov, že pravdepodobne opäť sa táto situácia zopekuje. Preto musíme byť realisti. Je potrebné pokračovať v postupe krok za krokom, tak ako navrhla komisia v marci. Tento postup si získal širokú podporu na medzinárodnej úrovni a preto teraz si musíme položiť otázku, čo to znamená pre Cancún, aký balíček je reálny, že sa schváli v Cancúne. Mali by sme sa snažiť vyriešiť zásadné otázky, spustiť e, kľúčové programy tým, že schválime niekoľko zásadných rozhodnutí e, a ten balíček, ktorý bude výsledkom e, Kankunského samitu, môže napríklad obsahovať zjednotenie nových prvkov, ako napríklad vyhodnocovanie programov. To sa však bude musieť schváliť v nadväzných rokovaniach po Cancúne. Okrem toho je dôležité, aby sme dosiahli pokrok v oblasti merania a preverovania znižovania emisí a tiež v oblasti finančnej podpory. Toto sú tie zásadné prvky. Ďalej odvetvie odlesňovania, taktiež dosiahnutie zníženia emisí v rámci mechanizmu odlesňovania, tak ako to už bolo stanovené, toto by mal byť tiež jeden z reálnych cieľov tohto balíčka ktorý bude výsledkom Kankunského samitu. V Kodani sme už boli tak veľmi blízko, teraz musíme urobiť všetko, bude v našich silách eh, v prospech nášho lesníckého odvetvia a ďalej, čo sa týka rámcového schvaľovania a tiež eh, spolupráce v oblasti technológií. Tu sa budeme snažiť eh, urobiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme preli takéto rozhodnutie v Kankúne. Okrem toho sa nám podarilo dosiahnuť zásadný pokrok v oblasti finančného riadenia. E, pokiaľ ide o zrychlené financovanie, ten zásadný element pre Cancún bude, či zvyšok sveta dokáže uznať, e, aby rozvojové krajiny sa držali svojich cieľov v tomto zrychlenom financovaní, ale budeme musieť rokovať aj o dlhodobom financovaní, tiež o tom, ako by sme zriadili fond e, ekologického plánovania. Ďalej, čo sa týka rozvoja trhu s emisiami CO2. Aj na tomto plánujeme pracovať a okrem toho v súvislosti s emisiami z letecké a námorné dopravy aj tomuto sa chceme venovať. Okrem záväzkov v vlastne zmierenia vplyvov klimatických zmien musíme sa zamerať aj na nové záväzky. Myslím si, že Takýto e, výsledok by bol dobrým základom pre kvalitný medzinárodný rámec a dokázali by sme, že ak sa dokážeme dohodnúť na obsahu, možno bude jednoduchšie zjednotiť sa potom v budúcnosti aj na právnej forme takýchto záväzkov. Ale v každom prípade musíme mať jasno v tom, že výsledok Cancúnského samitu musí byť e, vyrovnaný. Čo mám na mysli, keď poviem vyrovnaný? Nuškiotský protokol vo svojej štruktúre nemôže sám od sebe plniť e, cieľ obmedziť narastie ploty na 2 stupne. Stanovisko EÚ e, v oblasti Kyotského protokolu je preto jasný. Áno, sme ochotní prijať e, obdobie druhého záväzku, ale musíme jasne povedať všetkým aktérom, že to samo o sebe príliš veľkú zmenu neprinesie. Musíme zaviesť nejaké ďalšie podmienky, Inak e, si budeme sami stiažovať podmienky e, vytvárania nových e, požiadaviek v budúcnosti. Musíme sa pozrieť aj na porovnateľné záväzky v rozvojových krajinách, ktoré sa nepodielajú na Kyotskom protokole a taktiež Spojené štáty americké. A okrem toho musíme sa pozrieť aj na kroky zmáhajúcich sa hospodárstiev, ako napríklad Čína. Okrem toho sú tu ďalšie podmienky, ktoré budeme musieť splniť na to, aby sme aplikovali to druhé obdobie e, požiadavky a to sa týka integrity v oblasti životného prostredia, pretože sú v kiotskom protokole isté slabosti, ktoré podkopávajú jeho ekologickú integritu a musíme riešiť tieto ťažkosti, najmä čo sa týka plnenia e, podmienok v oblasti vlastníctva v rozvojových krajinách a taktiež e, rôzne podmienky, ktoré súvisia s rozpočtovými pravidlami. Inak e, totiž to e, sa nám nepodarí obmedziť ten náraz premenej teploty na 2 stupne. Okrem toho musíme tiež vylepšiť e, súčasné pravidlá. Napríklad súčasné kiotské pravidlá zakazujú, aby Európska únia pokrývala svoj sektor letectva. Nemôžeme zavádzať nové mechanizmy v tomto sektore a okrem toho sa musíme sredovať na modernizáciu tohto odvetvia. Tieto mechanizmy je potrebné zmeniť e, v budúcom zriadení. Nemôžeme pristúpiť do tohto druhého obdobia bez toho, aby sme napravili tieto nedostatky. Musím v tejto chvíli ešte povedať, že je tu veľmi zretelná nerovnováha v rokovaniach. Rokovania o pokračovaní kiotského protokolu sú o mnoho pokročilejšie ako rokovania o nových krokoch zo strany Spojených štátov a nových zmáhajúcich sa e, krajín. Okrem toho musíme dosiahnuť významný pokrok, ak chceme dosiahnuť dohodu v Kankúne a ak nechceme ostať len pri slovách, ale ak sa chceme posunúť aj k činom. Okrem toho, ak chce Európska únia prispieť k úspechu v Kankúne, musí byť dobrým príkladom. Sme predsa hnacou ehm, silou v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Ehm, zaviazali sme sa k 20-percentnému zníženiu emisí, už je to zakotvené v legislatíve a taktiež máme iné ambiciozne ciele, ak sa budeme sústredovať na ich splnenie, tak budeme dobrým príkladom aj napríklad v oblasti zrýchleného financovania. No a v neposlednom rade, aj túto otázku mi často kladú, snažíme sa kontaktovať niekoľko ďalších krajín a komisia je v úzkom kontakte s diplomatickými zastúpeniami týchto krajín. Chceme pripraviť eh, úzku sieť v príprave samitu Kanku, v Cancúne, tak aby sme zjednotili eh, svoje stanoviska a aby sme zintenzívnili kontakty s ostatnými krajinami a využili túto sieť diplomatických delegácií. A samozrejme, eh, budeme sa snažiť spolupracovať aj s parlamentom vo všetkých týchto oblastiach Mimochodom, dnes som veľmi efektívne rokovala s zástupcami Európskeho parlamentu a Európsky parlament má vynikajúcu príležitosť rokovať aj s národnými parlamentmi a tam podporovať výmenu názorov. Ak využijeme všetky tieto možnosti, tak celkom iste posilníme svoju pozíciu a zlepšíme možnosti na dohodu v Cancúne. Nuž, toto bola veľmi dlhá a podrobná odpoveď. Dáme teraz priestor na dve doplnkové otázky a potom ešte veľmi krátko pani komisárke. Prepašte, pán Šimanský, budete musieť dostať odpoveď na svoju otázku písomne. Pán Florenc najskôr na pol minúty. Áno, pani komisárka, ďakujem za diplomatickú odpoveď. V skutočnosti toto uznesenie pripravujeme pre summit v Cancúne a na konci, keď sa nám podarí e, dospieť nejakým záväzným cieľom, tak musíme vedieť, čo vlastne chceme. Spomínali ste tu 20%, ak čísla platia, tak chcete ponúknuť 35%. Čo to znamená, ak čísla sú pravdivé. Mohli by sa nám to objasniť a je to skutočne vôľa celej komisie? Pán Rodríguez, 13, 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o odpoveď e, pani komisárky, znamená, že my teda budeme vlastne tým predvojom celého sveta, že budeme zvolávať ostatných a nebudeme čakať, kým oni zvolajú nás, tak s takýmto prístupom súhlasím, ale pokiaľ eh, a teda pokiaľ dosiahneme eh, že budeme, mať, budeme vystupovať jedným spoločným hlasom a nie tak ako v kodaní roztreštený, tak tiež eh, môžem vám k tomu len a len pogratulovať. Pani komisárka, nech sa páči dve minúty, ak je to možné. Áno, všetko je možné ak e, podmienky budú správne. Ja som mm, povedala predtým pán Florenc. A myslím si, že to, čo je teraz veľmi dôležité, je, aby členské štáty Európskej únie e, sa pozreli na, tú, na to oznámenie, ktoré sme e, zaslali v maji, bolo veľmi detailné. Teší ma, že Francúzsko, Nemecko aj Brit, Británia, respektíve ich ministri životného prostredia, tak jasne e, vystúpili v polke júla a dúfam, že ďalšie členské štáty urobia niečo podobné. Myslím si, že e, akceptovali e, presne to, že nejde iba o medzinárodné rokovania, ide o to, čo aj pre nás je najvýhodnejšie E, to je argument, ktorý myslím si veľmi dobre akceptovali a pochopili. A takto budeme vystupovať aj v spolupráci s belgickým predsedníctvom. A sme samozrejme zvedaví aj na váš signál, na signál Európskeho parlamentu. V tomto ste veľmi vplyvní. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Rodríguez, samozrejme, máte pravdu, treba vystupovať jednotne, už som to povedal aj v minulosti, to ale neznamená, že iba jeden možný hlas môže týmto jedným hlasom, hlasom byť. Dôležité je, e že keď, e, e, keď si ostatní naši partnery vypočujú to, čo hovorí niekto z Európy, môžu si byť istí, e, že to za EÚ povieme všetci, bez hľadu na to, čo to bude. A to je presne vec, na ktorej sa snažíme pracovať s belgickým predsedníctvom pretože sa nemôže naďalej diať to, že budeme signalizovať celému svetu, aké sú naše, naše červené linie, pokiaľ nechceme, aby, e, nechceme, nechceme, aby oni vedeli, kde sú tie červené e, línie. Čiže musíme mať náš mandát e, flexibilný, musíme zabezpečiť to, aby sme mali isté mantinely, v rámci ktorých môžeme potom rokovať a to bude aj pre Kanku veľmi dôležité. Ďakujem. Pani komisárka, milí kolegovia. Na zvyšné otázky budú odpovede zaslané písomnou formou. Toto no, zasadnutie je uzatvorené, tlmočníci si môžete dať večeru a vrátia sa na 9.